Mesdames, Messieurs, chers collègues. Vážení prítomní, dáme, dámy a páni národní poslanci a europoslanci, eh, ja ako predseda rozpočtového výboru Európskeho parlamentu mm, a ja ako taktiež bývalý národný poslanec Francúzska mám to potešenie vás privítať na tejto časti zasvetenej rozpočtovej politike a účinnosti eh, rozpočtovej koordinácie ja tomu spolu predsedám spolu s predsedom Duisenbergom, predsedom finančného výboru eh, holandského parlamentu. Chcem sa poďakovať aj Pierovi Moskovisimu, komisárovi pre menové finančné záležitosti, daňové a colné otázky. Chcem sa mu poďakovať za to, že prijal pozvanie a prišiel s nami diskutovať. Táto Druhá časť našej medziparlamentnej konferencie bude zasvetená mechanizmom a postupom, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských krajinách EÚ s cieľom zaručiť rozpočtovú koordináciu a budeme hovoriť aj o úlohe národných parlamentov. Pokúsime sa preskúmať možnosti zlepšenia, ako napríklad e, rozpočtové rady alebo vytvorenie prípadného e, mechanizmu pre rozpočtovú stabilizáciu eurozóny, tak ako sa uvádza v správe <clears throat> piatich predsedov s názvom završiť menovú a hospodárskú úniu EÚ. Vážení e, kolegovia, treba skonštatovať, že v súčasnosti EÚ nemá inú hospodárskú politiku ako súčet e, národných, teda absentujú synergie medzi menovou politikou a tou rozpočtovou. Preto si myslím, že je naliehavé vytvoriť e, vlastný rozpočet pre eurozónu a tak bojovať e, s asymetrickými šokmi a taktiež oceniť reformné snahy krajín eurozóny Európsky mechanizmus stability by mohol byť začiatkom takéhoto nástroja. Ide o e, spojenie e, jednotlivých národných dlhov a tento mechanizmus e, finančnej stability, ku ktorému prispievajú všetky členské krajiny eurozóny, aj zaručenie pôžičiek to je e, akýsi mŕtvý ohol, uhol e, parlamentnej kontroly. Nekontrolujú to ani národní poslanci, ani Európsky parlament. Osobne chcem povedať, že by sme mohli zlepšiť postupy, napríklad vytvorením e, postu ministra euroskupiny na plný úvezok, taktiež konferenciu v zmysle článku 13, ktorá by sa ale stretávala častejšie boli by zastúpené finančné rozpočtové výbory jednotlivých národných parlamentov a bol by zastúpený aj Európsky parlament. To sú teda len osobné pripomienky. Je to akýsi podnet. Článok 13 fiskálnej dohody nám dáva možnosti, ktoré by sme ešte mohli e, využiť odvážnejšie ako v súčasnosti. Tešia ma e, aj slova našich hostí na túto tému a teším sa aj na vaše reakcie chcem upresniť, že sa pokúsime eh, dosiahnuť eh, rovnováhu pri rečníckom čase a prosím teda rečníkov, aby sa obmedzili pri vystúpeniach na dve minúty, ak to bude možné. A predseda Duisenberg bude predsedať eh, diskusii. Teraz dám slovo bezodkladne komisárovi Simu prosím, aby ste svoj úvod obmedzili na 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja neprekročím 10 minút, <clears throat> myslím. Vážení poslanci, poslankyne, teší ma, že som tu opäť. Bol som tu už včera. Je to druhý deň parlamentných diskusí. Dnes sa zameriavajú na skutočne rozpočtové ekonomické otázky. Včera som tu už povedal, že našimi prioritami. Naše priority sú tri. Investície, štrukturálne reformy a e, rozpočtová zodpovednosť a práve k tomu poslednému bodu poviem viac. E, môj odkaz je jednoduchý. Rozpočtová zodpovednosť je naďalej európskou prioritou, ale musíme e, sa zaručiť, aby to nebolo v protiklade s rastom a národné parlamenty tu musia zohľať kľúčovú úlohu je zásadné, aby v národných parlamentoch, ja som bol tiež národným poslancom, bol zohľadnený v plnej miere európsky rozmer pri právomociach, ktoré tieto parlamenty vykonávajú. Koordinácia je logicky európska, ale nie pochyb o tom, že úsmernenie, e, stotožnenie sa s politikami, e, voľba nástrojov eh, je v rukách národných eh, parlamentov a preto sa musíme dnes eh, dorozumieť. Prečo je koordinácia dôležitá? No už z jednoduchého dôvodu ekonomiky a finančné systémy členských krajín, hlavne krajín eurozóny, idú ruka v ruke. Kríza to e, dokázala, ale kríza e, túto realitu ani nejako neukončila. Budeme hovoriť o koordinácii, ale chcem v prvom rade pripomenúť niekoľko zásadných bodov, aby som uľahčil diskusiu. Najskôr <clears throat> rozpočtová zodpovednosť je a musí ostať polierom, pilierom hospodárskych politík v Európe. Je to e, zásada, ktorá platí aj po skončení krízy. Ja som komisárom pre menové, finančné, e, daňové a colné otázky. Ja som sa v oktobri 2015 pred parlamentom zaviazal, že budem presadzovať pravidlá, ktoré stoja za touto zodpovednosťou a udržateľnosť rozpočtov je nielen formálnou zásadou, ale aj reálnou. Hlavne čo sa týka e, spravodlivosti vo vzťahu jednotlivých generácií, treba pamätať na e, starnutie obyvateľstva v Európe a taktiež nárast e, príslušných výdavkov. Ide teda o to nájsť rovnováhu medzi e, krátkou a strednodobou perspektívou, potrebou ozdraviť financie a zvýšiť ekonomickú kontrolu. Je to potrebné, to znamená Eh, nájsť dobré kompromisy v rámci európskeho semestra, o tom sme dlho hovorili včera. Pre niektoré členské krajiny to znamená aj štrukturálne reformy, ktoré by mohli podporiť eh, rast eh, krátkodobo s podporou udržateľnosti rozpočtov dlhodobejšie. A <clears throat> teraz prechod na koordináciu, a to je môj druhý bod. Treba rozvinúť aj konsolidovanú víziu eurozóny v niektorých krajinách môžu chýbať investície, ale sú e, rozpočtové marže, ale v iných tie marže sú buď menšie alebo vyčerpané, alebo je priveľa priorít, e, nie sú koherentné. Vo vnútri eurozóny treba teda naozaj mm, napraviť e, túto nerovnováhu a to čo najskôr prostredníctvom celkovej vízie eurozóny. My ešte stále rozmýšľame príliš národne. Takže to sú hlavné línie, ktoré treba mať na pamäti predtým, ako budeme hovoriť o e, rozpočtovej koordinácii poznáte rámec, v ktorom sa e, odohrávajú diskusie o koordinácii a rozpočtovej zodpovednosti od Lisabonskej zmluvy. Členské krajiny musia koordinovať svoje ekonomické politiky. Pakt stability a rastu je rámcom pre túto koordináciu rozpočtová zmluva alebo fiskálna dohoda, fiscal compact v angličtine, medzivládna, má posilniť niektoré aspekty tejto koordinácie. V pakte, ako aj v e, fiskálnej dohode, sú e, záväzky pre členské krajiny zakotvené a tu e, by som určite nemal popierať, že prechod na nový rámec v rámci teda e, balíka dvoch a šiestich opatrení. E, to všetko zmenilo e, harmonograma, zmenilo, tak povediať, ťažisko rozpočtovej politiky. Teraz sme v rámci eurozóny pri koordinácii ex ante rozpočtových politik, teda ten návrh rozpočtu, ktorý sa predkladá na jeseň, to sa odohráva v kontexte rozhovorov, ktoré už v Bruseli e, prebehli. E, úlohu zohráva aj Euroskupina. A aj nedávno sme hovorili o konkrétne jednej členskej krajine a museli sme e, žiadať, aby predložila rozpočet E, čo znamená, že predbežný návrh e, bol zamietnutý. Takže je to e, veľká právomoc v Bruselu a zmení to situáciu. Samozrejme, národné parlamenty naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu, hlavne pri tej spomínanej rozpočtovej zodpovednosti. <clears throat> Ide tu o tri veci. Národné parlamenty zaručujú, že polit- politiky rozpočtové budú e, udržateľné a v súlede s európskym rámcom treba rešpektovať pravidla. Ide taktiež o to zaručiť účinnosť rozpočtových politik. Politický konsenzus, ktorý je za akýmkoľvek rozpočtovým cieľom, sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom osvietených diskusí o cieľoch, e, strednodlhodobých prioritách na pôde národných parlamentov a táto právomoc príslucha iba Národnému parlamentu. E, Národné parlamenty naviac sú e, garantom dôveryhodnosti rozpočtov vo vzťahu s európskymi parlamentami a preto vlády musia rešpektovať to, k čomu sa zaviažu v Bruseli, čiže akási spoločná ekonomická zodpovednosť, ktorá sa v budúcnosti len posilní zapojenie národných parlamentov do, rozpočtovej, e, do rozpočtového plánovania. To je dôležité pre koordináciu v rámci EÚ, pretože tie, toto rozpočtové plánovanie potom podmienuje e, programy stability a konvergencie, ktoré sa prekladajú v rámci európskeho semestra. Viete, že Pakt pre stabilitu a rast vyžaduje, aby každý program obsahoval informácie o tom, či bol mm, rozpočet predložený na pôde Národného parlamentu, či bol schválený, či sa hovorilo o e, stanovisku e, k predchádzajúcemu e, návrhu alebo nejaké iné odporúčanie rady. Čo znamená, že v rámci eurozóny sa koordinácia týka aj vypracovaniu národ, pardon, ročného výpočtu rozpočtu. Národné parlamenty opäť e, majú kľúčovú úlohu pri e, zohľadňovaní stanoviska komisie pri e, schvalovaní. Komisia je ochotná predložiť stanovisku, stanovisko parlamentu aj národným, ak by ste chceli s nami diskutovať, tak sa môžete e, obrátiť na nás s touto žiadosťou. Ja myslím, že je príliš málo príležitostí ísť na pôdu národných parlamentov a e, tak hĺbkovo diskutovať. A to si želám. Koordinácia rozpočtová je dôležitá, tým odpovedám e, pánovi Achtui treba ísť ale ešte ďalej. To je aj odkaz predsedu Junckera a iných v rámci e, správy piatich predsedov, ale povedal to aj minulý rok pri e, prejave o stave únie. Menová a ekonomická únia si to najviac vyžaduje, ak má dobre fungovať. Musí tam byť fiškálna, e, rozpočtová, finančná kapacita, ale spoločná ja eh, sa za to zasadzujem už dlho, aj keď eh, som bol na inom, eh, na iných postoch. Tak ako iný. Kríza zdôraznila absenciu akéhosi ústredného rozpočtového prvku. Môžeme sa hm, prirovnať aj k iným. Napríklad sa už spomínali USA. A to je dôvod vytvoriť rozpočet eurozóny. A aj pokladňu e, eurozóny. E, to by bola akási finančná tvár eurozóny. Podporilo by to aj e, celkovú makroekonomickú stabilitu. A ešte na záver, keď už hovoríme o rozpečte a pokladnici, tak treba aj politické zastúpenie. A jedného dňa bude potrebný minister financí eurozóny či má byť členom komisie alebo rady. Hm, mám na to svoj názor a to už dlho. Mal by byť e, členom aj komisie, aj rady. A taktiež e, parlamenty ako európsky, tak aj národné sa musia spolu e, zorganizovať vo veciach demokratickej kontroly. Takže sa myslím, že zhodneme, pán predseda, na týchto témach a veľmi rád budem o tom diskutovať s prítomnými poslancami, poslankyňami. Takže toľko eh, úvodom a ešte jedno jednoduché eh, pozorovanie na záver. Komisia je kľúčovým aktorom pri koordinácii rozpočtov, ale nie je to eh, postup, ktorý je nanútený z hora. Ja plne rešpektujem právomoci národných parlamentov, treba ich plne využiť a koordinácia nejako nezasahuje do zvrchovanosti národných parlamentov a štátov. Takže vás vyzývam eh, k tomu, čo už robíme dnes a treba to ešte zintenzívniť zajtra, teda eh, spoločný dialog a taktiež spoločné eh, rozhodovanie. Ďakujem pekne, pán komisár. Určite sú typy zvrchovanosti, ktoré, ak majú byť efektívne, musia byť zdieľané. Pán Francesco Bočia, predseda rozpočtového výboru plánovania pokladnice talianského parlamentu, prosím 5 minút. Grazie, grazie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Načrtli ste tu všeobecný rámec budeme ho analyzovať. A môžem povedať, že eh, legislatíva eh, v Taliansku je plne zosoladená s odporúčaniami únie z hľadiska hospodárskej správy. Eh, týka sa to nie len termínov, ale všeobecného usmerňovania zo strany európskych inštitúcií. Chcel by som vám všetkým pripomenúť, že počas hospodárskej krízy od roku 2000 1815 Taliansko eh, uskutočnila eh, dôkladnú rozpočtovú reformu, eh, zriadila sa fiskálna rada. Taliansko v roku 2009 reformovalo účtovníctvo, to nadobudlo účinnosť v roku 2011, v roku 2012 sme dosiahli vyrovnaný rozpočet teda požiadavka vyrovnaného rozpočtu sa e, zakotvila v e, legislatíve. Je tu mechanizmus, ktorý získal podporu e, celého parlamentu a na základe ktorého sa zradila fiskálna rada. Tento orgán sa vyjadruje k talianskému rozpočtu a jeho zriadenie podporili dve tretiny poslancov. Ide o technické záležitosti, o prácu odborníkov, e, ktorých e, menuje parlament a títo technickí odborníci presadzujú svoje názory. Je to e, veľmi dôležité, aby sme sa venovali podrobnostiam fungovania takýchto rád. E, Zúčastňujú sa e, plánovanie e, rozpočtu a definovania zákonov o vyrovnanom, vyrovnan, vyrovnanom rozpočte. Počas uplynulých rokov boli potrebné určité zásahy pre zaistenie respektovania limitov verejného dlhu. Existujú určité spory medzi zástancami e, úsporných opatrení, opatrení e, alebo e, kenzianskej teórie. Mm, euroskeptici tvrdia, že Európska únie zlíhala a treba konštatovať, že po dlhšej kríze, najzávažnejšej kríze po vojnového obdobia, mnohé členské štáty začali uplatňovať prísnejšie pravidla. Treba však uznať, že hospodárska obnova je zatiaľ príliš pomalá a treba konštatovať, že e, e, rast HDP v eurozóne je pomalšie ako v USA, v krajinách e, z novo vzniknutých E, e, trhov. Je tiež e, toto tempo nižšie ako v EU 28 členských štátov. Nevieme, či viacročné odporúčania budú v tomto smere nápomocné. Ďalej je tu vplyv krízy na sociálnu sféru. Musíme dodržovať povinné rozpočtové pravidla a častokrát to znamená E, zniženie investícií. Európska komisia sa snaží na to reagovať a propaguje Junckerov plán, ktorý by mal e, e, vyústiť do dodatočných investícií v hodnote 300 miliard a ešte ďalších vyše 20 miliard vo forme záruk. Ehm, my sme si vypočuli všetky zainteresované strany a schválili určitú cestu, e, ktorá zahrňa aj e, záruky EIB. E, sú tu aj určité formy dlhopisov na financovanie verejných investícií. Niektorí tvrdia, že takéto dlhopisy sú optimistickejšie ako eurobondy ale my trváme na použití dlhopisov, ktoré sú založené na e, e, koncenze. E, Junckerov plán predpokladá určité intervencie vo forme kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB a niektoré ďalšie kroky mimo rozpočtu Európskej únie, tzv. záchranné fondy európskych mechanizmov vplyv na e, e, e, vývoz v nejakých členských štátoch je pozitívny a bežný účet platobnej bilanci má prebytok nielen v Nemecku, Holandsku, ale aj v Taliansku. Chcel by som jasne uviesť tieto informácie, pretože v opačnom prípade by ste mohli získať opačný názor, pokiaľ by som povedal, že E, nárastlivosť vývozu samo sebe nestačí. Prebytok e, na e, bežnom účte platobnej bilanci naznačuje určité prejave hospodárskej nerovnováhy. To nesmieme prehľadať. Pán predseda, domnívam sa, že treba premyšľať o hospodárskej obnove v Európe, nie len vo forme intervencie na strane vývozu, ako v Taliansku, treba viac dorazňovať aj potrebu obnovy e, dopytu e, vo vnútri štátu. Počas nasledujúcich troch mesiacov budeme ďalej reformovať vnútroštátny rozpočet, budeme navrhovať nové prvky a dúfam, že to bude v súlade s e, odporúčaniami smere koordinácie. Potrebujeme mať určité ustanovenia o zárukách to by mohlo e, podkopať aj e, e, zvrchovnosť členských štátov a budeme si vnímať finančné usmernenie z Bruselu. Ďakujeme veľmi pekne. Spomenutie rozpočtu eurozóny um, už zaznelo z úst mnohých aktérov, ministrov financií, komisárov a tiež v Európskom parlamente sa snažíme predstaviť si čo by vlastne mohol znamenať takýto rozpočet eurozóny. Výbory Ekon a Buč vymenovali spravodajcov. Ide teda o spoločné úsilie pani Pervanš Berez za výbor Ekon a pán Reimer Böge za výbor pre rozpočet. Dám slovo najskôr pani Beres. Má zhruba 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto eh, dnešná diskusia je mimoriadne podstatná a zároveň myslím, že ju musíme akoby ukotviť my tu spolu s kolegom GM. Myslím, že si veľmi dobre uvedomujeme, že na jednej strane rokovanie s Veľkou Britániou e, nech už skončia akokoľvek, budú mať rozhodne dopad na naše rokovanie na túto tému a na druhej strane tiež nové výzvy, E, ktoré mm, čakajú naše mnohé ekonomiky a ktoré budú čakať aj do budúcna, napríklad podmienky príjmania utečencov. Aj toto všetko bude mať dopad na diskusie o tejto téme. Vychádzajúc e, isté, že zo skúseností a z predchádzajúcich e, výsledkov práce z minulosti Ehm, zdá sa, akoby časový harmonogram už bol predurčený, pretože vieme, že Európska komisia sa zaviazala, že predloží do konca roka konkrétne návrhy. Ehm, Európska rada ešte raz opakujem, nech už e, dopadnú tohto týždňové rokovania akokoľvek, e, sa tiež vyjadrí e, k týmto témam a dozvedeli sme sa, že niektoré členské štáty, napríklad Francúzsko a Nemecko, plánujú tiež predložiť konkrétne návrhy do konca eh, tohto roka v tejto veci. Dôvody, eh, z ktorých sme zapustili tejto práce, súvisia s samotnou podstatou veci. Myslím, že sme zaujali dosť originálny prístup, pretože poprvýkrát eh, správa Európskeho parlamentu sa bude špecificky venovať tejto otázke možností, ktorú síce nazývame nejaká rozpočtová kapacita um, eurozóny, iní to nazývajú priamo rozpočtom eurozóny. A už po druhýkrát výbory EKON a um, buď takto spolupracujú v takejto uh, podobe. Naposledy sa to týkalo Junckerovho plánu, takzvaného, um, ktorý popisoval isté druhé investície na európskej úrovni a dá sa to aplikovať aj veľmi konkrétne na eurozónu v istom zmysle. A to sa priamo týka našich dvoch výborov. A tretí dôvod, prečo sa venujeme v takomto formáte tejto téme, je, že táto téma sa veľmi často objavuje v Európskom parlamente ale zabudol sa na detaily a podľa mňa je najvyššie to napraviť. Vy um, ste dostali včera k dispozícii eh, dokument, ktorý bol finalizovaný ehm, spolu s mojim kolegom Bögem, pričom našim jasným cieľom je eh, jednak eh, venovať dostatok čase tejto práce, ale zároveň nestrácať zohľadu realitu. Um, chceme, aby sa to podarilo zhruba do októbra, aby parlament mal um, čas a priestor reagovať aj na prácu ostatných inštitúcií. Nechcem tu zachádzať do podrobností, času nemám veľa. Chcela by som len zdôrazniť um, samotný význam eh, tejto diskusie, ktorú tu vedieme. Pán komisár už spomenul za to do solidarity, s eh, zodpovednosti. Myslím, že bude eh, potrebná aj solidarita, aj zodpovednosť naplniť tohto rozpočtu, pričom sa diskusie budú týkať eh, troch tém. Ako reagovať na symetrické či asymetrické šoky, to po prvé, ďalej po druhé, ako reagovať na možné eh, deficity, nedostatky investícií a ďalej po tretie, ako zaistiť reálne riadenie ekonomiky, aby sme zaistili udržateľné fungovanie eurozóny. Ďakujem pekne za vašu zhovievavosť, pán predsedajúci. Ja som vám slovo nezobral. Ďalej nasleduje pán Böge. Dámy a páni, ďakujem pán predsedajúci. Tento pracovný dokument, ktorý sme spolu vypracovali s kolegyňou, je len začiatkom veľmi zložitej práce, ktorú sme si predstavzali v spolupráci eh, výborom pre menové záležitosti, na jednej strane výborom pre rozpočet, na druhej strane, keď sa pozeráme na tento dokument, týka sa predovšetkým historického pozadia, tiež návrhov štyroch a následne piatich predsedov, tiež sú tam aj konkrétne aspekty z um, vedeckej oblasti, to ešte rozpracujeme aj v ďalšom dokumente a predovšetkým kladieme otázky. Vnímame to ako veľmi otvorený proces, a ja sa pozerám aj na vás, na kolegov z národných parlamentov, a aj vás vyzývam, aby ste sa vyjadrovali k našej práci. Pri vhodnej príležitosti myslím, že e, je to téma, ktorá je výzvou pre nás všetkých a, a musíme ju riešiť e, a postaviť sa jej spoločne. Otázka fiskálnej kapacity má aj jednotných zástancov. Na jednej strane niektorí e, reagujú z počiatku veľmi zamietavo. A iní zase tvrdia, že um, po dlhej ceste, po druhom prípravnom procesu by si to vedeli eventuálne predstaviť. Našim hlavným cieľom však musí predsa len byť zaistiť trvalé e, zaistené fungovanie eurozóny a menovej únie. V posledných rokoch e, sa už podarilo e, mnoho presadiť Ale predsa len nerobme si ilúzie. Ja viem, že aj aktuálne krízy a ich riešenie a tá kríza naozaj nie je len jedna, eh, to celé túto diskusiu nejako neuľahčuje. Myslím, že okrem spoločného postavenia sa aktuálnym výzvam musíme vytvárať eh, aj reálne výhľadky do budúcna. Ale jasne sa tiež ukazuje, že bez spoločnej solidárnej formy reakcie na utečeneckú krízu, bez rozumného riešenia a zaistenia vkladov a tiež bez dokázania toho, že doteraz schválené ehm, zásady pravidlá a usmernenia, ak sa nebudú dostatočne plniť, tak eh, by celý tento proces eh, o fiskálnej kapacite eurozóny bol veľmi ťažký. Všetko totiž navzájom spolu veľmi úzko súvisí. Myslím, že tu musíme dať jasne najavo, že trvalé eh, zaistenie fungovania eurozóny nevylučuje ani prípadnú zmenu zmluvy a diskusia o možných rozpočtových eh, kapacitách eurozóny je súčasťou tohto procesu. A pritom eh, sú podľa môjho názoru eh, niektoré zásady mimoriadne že Tak ako stanovuje zmluva, cieľom je vnútorný trh, ktorý zvýši našu konkurencieschopnosť, ktorý podporí aj hospodárskú sociálnu spoluprácu a posilní model sociálneho trhového hospodárstva v porovnaní s ostatnými um, veľmocami vo svete a našou menou je euro. A všetko ostatné je výnimka, teda krajiny, ktoré sa e, rozhodli e, trvalo nestať súčasťou eurozóny, nesmú určovať e, rýchlosť rozvoja eurozóny. My sme vyrokovali finančný rámec, viacročný finančný rámec. Jednota rozpočtu je mimoriadne dôležitá. Musíme sa snažiť o to, že v tomto procese vytvárania mnohých rôznych e, externých fondov, e, toto parlament to podporila, ale jednota rozpočtu je mimoriadne e, podstatná a tiež snaha získať vlastné prostriedky s tým úzko súvisí. A preto budeme musieť diskutovať aj o otázkach, ako môže vyzerať takáto kapacita, o akých dimenziách tu vlastne hovoríme a aký, s akými rozhodovacími štruktúrami to budeme musieť e, opatriť. E, teda istenie a kontrola a e, silnejší mm, parlamentný rozmer. Hovorím to preto, že pri vytvorení FSM došlo k istým nedostatkom a to sa nesmie opakovať. V noci sa šefuje štátová vláda rozhodli stiahnuť 60 miliard ako záruky a e, tým e, dokázať e, schopnosť ručiť Európskej únie, ale tým sa porušili naše spoločné zásady, pretože vidím, že prišiel Anna Lamasur, vtedajší predseda výboru pre rozpočet. My sme to v následnom rozpočte na ďalší rok opravili, ale tých 60 miliárd z vlastných zdrojov e, a prekročenie viacročného finančného rámca o túto sumu, to si rozhodne vyžaduje aj konzultáciu s Európskym parlamentom a preto si myslím, že aj do tejto súvislosti patrí parlamentný rozmer. Um, kohezné fondy, to ešte pripomínam, vznikli kedysi preto, aby sa slabšie krajiny priblížili euru. Teda to, či vytvoríme kapacitu vo viacročnom finančnom rámci alebo mimo neho, či sa to pojme ako vlastné zdroje. V každom prípade väčšina sa musí zhodnúť v tom, že takáto kapacita vôbec je potrebná a reálne vytvoriteľná a tiež si musíme uzrejmiť, aká pridaná hodnota by s ním bola spojená, tak aby to malo reálne šance na úspech. Ďakujeme pekne, Reimer Böge. Teraz nasleduje diskusia pod eh, vedením eh, Petra Gozemberga. Nech sa páči. Ďakujem, pán Nachci. Ďakujem aj všetkým rečníkom za veľmi eh, zaujímavé slova na úvod. Máme viacero rečníkov prihlásených do diskusie. Ja by som rád, keby sme Dali slovo najprv štyrom rečníkom na otázky, poznámky a potom sme sa vrátili späť k panelu. Ak teda máte otázky na panelistov, prosím, jasne uvedte, koho presne sa pýtate. Ako prvý dostane slovo pán Diaz za, parla- pardon, za portugalský parlament. Good morning, bon dia. Dobrý deň. Chcel by som sa poďakovať eh, všetkým rečníkom za ich vyjadrenia. V úvode tohto druhého panela myslím, že to boli naozaj veľmi zaujímavé slova. Chcel som však dôrazniť dve veci, ak dovolíte. Naša únia, naše spoločenstvo je založené na cieľoch, ktoré zahrňajú eh, mier a spoločný rozvoj. Našim cieľom nie je rozpočtová stabilita, Už sme vytvorili množstvo nástrojov, e, ktoré majú kontrolovať e, národné spravovanie financií, ale myslím, že nemáme dostatok nástrojov na to, aby sme vytvorili a dosiahli skutočný hospodársky rast vo všetkých členských štátoch, najmä v eurozóne. Všetci veľmi dobre vieme, že vytvorenie e, rozpočtovej schopnosti eurozóny je dôležitým nástrojom, ak chceme dosiahnuť konvergentnosť našimi politickými rozhodnutiami. Iba tak dokážeme zmierniť asymetrické e, šoky v e, menovej zóne, ktorá ani zďaleka nie je optimálna. Chcem oceniť, preto dokument, ktorý považujem za veľmi užitočný. Ďalej druhá otázka sa týka témy neustáleho odkladu rôznych nástrojov, ktoré môžeme využiť na E, získanie o mnoho väčšej dôvery a zlepšenie vzťahov medzi verejnými financiami a verejným dlhom. Hovorím tu konkrétne o únii kapitálových trhov. Neustále hovoríme o uzatváraní týchto balíkov a to via tlak na národné rozpočty. Národné rozpočty totiž e, poskytujú gro verejného financovania práve oni sú stimulom súkromných investícií. Fiskálna politika v EÚ musí zohľadniť, že máme rôzne úrovne rozvoja a to si vyžaduje rozličné úrovne investícií. Verejné investície by sa mali považovať za nevyhnutné, ak je cieľom všeobecná konvergencia. Ďakujeme pekne. E, ďalej, pán pán Apeldorom za eh, holandský senát. Chairman, uh, dear colleagues, I, I would like... Ďakujem. Chcel by som sa vyjadriť k téme, ktorú spomenul aj eh, môj kolega dnes dňa z holandského senátu, pán Baker, ktorý hovoril o možnom nedostatku legitímnosti a silným dopadom roz, do, rozhodnutia o fiskálnom kompakte. Myslím, že tak ako už povedal aj kolega z Talianska, fiskálny kompakt iba prehlbil e, demokratické nedostatky e, v hospodárskej správe na úrovni EÚ. E, ja dúfam, že táto diera, táto medzera sa nebude ešte viac prehlbovať. Národné rady pre konkurencie schopnosť sú súčasťou tohto fiskálneho kompaktu a mali by pôsobiť ako nezávislé orgány v Holandsku, tak ako už povedal pán Teslblom. my už v Holandsku máme takúto e, radu, Národnú radu konkurenceschopnosti. Úloha tohto orgánu v, v holandskom procese príjmania politických rozhodnutí je veľmi významná táto rada zohráva významnú úlohu v časoch, keď sa politika príliš orientuje e, podľa pochybných e, um, hospodárskych modelov, e, ktoré vychádzajú zo štvoročných období plánovania ak prehlbenie um, právomoci takýchto nezávislých e, rád konkurenceschopnosti a tiež um, keď sa naplní to, čo sa hovorí v správe 5 predsedov, teda ak sa formalizuje tento systém. Ja sa obávam, že tento nedostatok legitimnosti sa ešte prehlbí. Chcem sa opýtať konkrétne pána Moskovičiho, ako vníma on tento problém a tiež či sa tým ďalej naruší eh, demokratický proces. Thank you. Ďakujem pekne. Ako ďalšie vystupí pán Alan Nisely eh, z Fínska. Ďakujem pekne, eh, vážený pán predsedajúci. Ďakujeme veľmi pekne za mimoriadne zaujímavé diskusie. Všetci sme po finančnej kríze mali dočinenia s troma veľkými výzvami eh, napraviť základy našej ekonomiky, aby sa ekonomika rozhýbala, aby začala rásť, ďalej eh, vyvážiť eh, verejnú ekonomiku a ďalej po tretie zabrániť novej finančnej kríze. Jasne sa ukazuje, že v tomto musíme koordinovať našu spoluprácu v celej EU aj v eurozóne. Chcel by som ešte zúrazniť veľmi dôležitý princíp, jednak otvorenosť, Myslím, že musíme otvorene pristupovať k problémom v Európe. Ehm, tiež e, sa musia ehm, efektívnejšie ehm, uplatňovať e, rozhodnutia v praxi. Myslím, že to, čo e, súvisí s týmto programom a s týmito plánmi, a čo sa tu nespomenulo, okrem Ehm, zodpovednosti na európskej úrovni musíme zdôrazňovať vlastnú zodpovednosť e, na úrovni finančných trhoch, e, ale aj na úrovni jednotlivých štátov, e, na jednotlivých aktéroch. Inak totiž narazíme obeď do tých istých múrov, do ktorých sme narazili, keď sa finančná kríza spustila. Som znepokojený, že keby sme ehm, tieto morálne hranice príliš posúvali, myslím, že by to znamenalo zrútenie celého nášho systému. Musíme zúrazňovať viac tento princíp vlastnej zodpovednosti. Chcem sa opýtať e, pána Moskovičiho, ako on vníma túto otázku vlastnej morálnej zodpovednosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Jednoznačná otázka. Pán Murisan, Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ak dovolíte, viedrim sa k e, e, finančnej fiskálnej schopnosti eurozóny v súvislosti s tým, čo povedali spolu spravodajcovia pán e, Böge. Ďakujem pekne za to, že ste sa podelili s nami vašim pracovným dokumentom. V Európskom parlamente sme iba na začiatku procesu a preto vítame výmenu názorov a reakcie e, kolegov z národných parlamentov sú pre nás veľmi dôležité. E, koncepcia investícií, ktorú spomenul e, pán komisár Moskoviči, Áno, investície majú kľúčový význam z hľadiska e, e, nastolenia hospodárskeho rastu v Európe, ale manevrovací priestor e, pre verejné investície je obmedzený. E, verejné investície v Európe sú príliš e, e, e veľké a vo mnohých členských štátoch e, existujú značné rozpočtové schodky, tým pádom e, e je tu obmedzený manevrovací priestor a verejné dlhy sú príliš vysoké a preto cieľom fiskálnej kapacity mm, e, e, e, eurozóny je predovšetkým naštartovať súkromné investície a nie až v takej miere sa to týka verejných investícií. A tým, aby sme mali zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva a zvýšiť atraktivitu pre súkromné investície. Mm, v súvislosti s tým, čo povedala kolegyňa Pervanche, Áno, potrebujeme konvergenciu v Európskej únii, ale na úroveň najkonkurencieschopnejších ekonomik. To znamená, že zlepšenie konkurencieschopnosti musí byť významným prvkom nášho snaženia. Chcel by som nás vyzvať, aby sme eh, veľmi úprimne, dôkladne eh, vyhodnotili eh, nástroje, ktoré máme k dispozícii, aké výsledky dosiahujeme vďaka vynakladaniu verejných európskych zdrojov aké e, výsledky nám poskytujú finančné nástroje vrátane tých najnovších, teda Európskeho fondu pre strategické investície. A mm, napokon e, vzťahy medzi členmi eurozóny a krajinami mimo eurozóny. Samozrejme, v eurozóne treba e, vylepšiť správu a riadenie eurozóny. Tu je dôležitá fiskálna kapacita, vrátanie E, jej podmienenosti. Podľa mňa je to e, veľmi dôležité z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť. Takže vzťah medzi eurozónou a krajinami mimo nej. Áno, potrebujeme to, aby sme posilnili eurozónu. A čo sa týka tých krajín, ktoré sú mimo, mohli by ste prosím vás e, ukončiť? Áno, budem e, sa snažiť. E, ma, existujú krajiny, ktoré e, sa snažia o členstvo v e, eurozóne. Musíme im poskytnúť e, nejaké záruky, že to ich nepriaznivo neuplyvní teda krajiny, ktoré nechcú sa e, e, pripojiť k eurozóne, pre krajiny, ktoré to zamýšľajú v období 5 e, rokov, musím im povedať, e, že ak chcú sa zúčastniť, e, e, zabezpečiť finančnú interakciu, e, e, treba im poskytnúť e, možnosť ovplyvňovať aj rozhodovanie o finančnej kapacite, fiskálnej kapacite. Ďakujem pekne. A teraz pokúsime sa získať nejaké odpovede e, e, zo strany e, e, rečníkov. Boli tu jasné otázky na adresu pána Moskovičieho a potom by som chcel e, požiadať odpoveď aj e, spravodajcov pani e, Berimša, pána Begeho. Euh, euh. začnem e, analýzou e, potrieb a obmedzení pri našej politike ekonomické, hlavne rozpočtovej. Zdôraznili to viacerí rečníci. Sme v kontexte, kedy, ako som už povedal, e, rozpočtová politika, ktorá dlho kvôli konsolidácii mala nie e, recesívny, ale neutrálny dopad a teraz skôr pozitívny. Tá snaha konsolidovať ešte e, neskončila to platí tak pre krajiny v, ako aj mimo eurozóny. A musíme teraz čeliť e, previazaným krízam, krízi, kríze utečencov, e, teroristickej hrozby, možnosti Brexitu. Dúfam, že rada tomu predíde. Potom grécka otázka, všeobecnejšia ekonomická a finančná kríza, aj sociálna, ktoré ktorá z toho vyplýva. Aj keď sa dá povedať v súčasnosti, že naozaj e, európska ekonomika sa ozdravuje. My už máme nástroje, ktoré sme začali definovať, nielen rozpočtové, napríklad Junckerov plán. Je to akýsi pokus, ktorý prináša prvé plody, odstrániť e, veľký nedostatok investícií v Európe. A v rámci e, rozpočtov sa na to nedá dostatočne zareagovať, ale sú tu aj verejné politiky, ktoré sa treba, ktorým sa treba venovať napríklad vo vzťahu s utečencami. Nemecký minister financí Schäuble spravil nedávno návrh dane, hlavne z benzína, na financovanie integračných politik a politik príjmania utečencov. Nemyslím si, že e, zrovna daň by bola potrebná. Hovorilo sa o dlhopisoch. My sme na to zareagovali tým, že sme vyčlenili prostriedok, prostriedky spolu e, ZMS, e aj keď sa to možno netýka všetkých. Ale minimálne sa kladú tie správne otázky. Takže stojíme pred e, E, dlhodobou, e, drahou výzvou a treba e, nástroje, ktoré budú obsahovať potrebný rozmer solidarity aj z oči voči Nemecku. Je to určite najväčšia hospodárska mocno, mocnosť, ale nemôže tieto výzvy riešiť sama. Vyžaduje si to veľa odpovedí, takže sú tu obmedzenia rozpočtových politik, ale na druhej strane finančné potreby. A ešte jedna téma, rozpočtová kapacita, alebo povedzme rozpočet eurozóny. Ja si prečítam váš návrh správy a neskôr samotnú správu, ale môžeme o tom hovoriť spoločne a položiť si otázku, na čo by mal tento rozpočet slúžiť. Uh, vidím viacero funkcií, či ich treba e, plniť e, súbežne alebo mať akúsi hierarchiu, napríklad vyčlenenie prostriedkov, úloha stabilizácie, redistribúcie. Keď som bol, bol francúzským ministrom financí, tak som e, minister Padoan sa tejto diskusii tiež venoval napríklad minimálne e, dávky v nezamestnanosti, aj keď by to nemala byť prvorada úloha. Je tu aj potreba investovať. To sú otázky, ktoré musíme zodpovedať. Potom druhá otázka, e, rozsah tohto rozpočtu a ešte tretia vyplývajúca otázka, otázka pôvodu zdrojov tohto rozpočtu. Ehm, budeme musieť všeobecnejšie odpovedať na otázku vlastných zdrojov. Platí to pre e, aj európsky rozpočet. Je skupina na vysokej úrovni, e, predseda je Mario Manti a venuje sa, Monti pardon, a venuje sa tejto otázke, takže Platí to tak pre európsky rozpočet, ako aj pre eventuálny rozpočet eurozóny. Ešte odpoviem na otázku posledného rečníka. Vzťahy medzi krajinami v a mimo eurozóny. Budem hovoriť opatrne. Nechcem sa totiž, totiž to miešať do práce Európskej rady, ale už 4 roky ako minister E, financie ako komisár sa e, zúčastňujem na zasadnutia Euroskupiny a Ekofinu, ale je nevyhnutné, aby sme e, dobre spravovali vzťahy v krajinách v mimo eurozóny. No, konkrétny príklad Banková únia. Spoločne sme definovali túto bankovú úniu. Týka sa to samozrejme krajín eurozóny, ale mohlo sa to doky, dotýkať aj krajín mimo eurozóny. A už existujú spôsoby spolupráce, ktoré treba rešpektovať potom je tu otázka, či treba tú spoluprácu posunúť ďalej a o tom sa bude hovoriť e, okrem iného na Európskej rade, ale treba e, nad tým uvažovať bez toho, aby sme niekoho e, napádali. Každopádne eurozóna musí mať možnosť prehlbiť svoju integráciu. Je to želanie minimálne tých krajín, ktoré si to želajú. Potom ešte otázka demokracie, zodpovednosti, morálnosti. Vrátim sa k tomu, čo som povedala v úvode. Eh, je, ak by bol rozpočet eurozóny a mm, pokladnica politiky, ktoré by potom v tom rámci fungovali, tak je eh, eh, nevyhnutná demokratická kontrola, legitímna účinná. To platí tak pre exekutívnu zložku, čiže akýsi minister financí eurozóny a teda aj e, parlamentná kontrola. To sa vás bude týkať všetkých, pretože sú dve otázky, ktoré vyvstanú, napríklad e, otázka Európskeho parlamentu. E, Juncker povedal, že parlamentom eurozóny je Európsky parlament, ale možno, že krajiny, ktoré zdieľajú euro, budú musieť nájsť nejakú spoločnú organizáciu, tak ako v prípade euroskupiny. Potom úloha národných parlamentov. Ja myslím, že toto fórum dnešné môže v budúcnosti so svojimi kvalitami a organizačnými kapacitami by sa mohlo stať niečím viac, ak by sme mali ten rozpočet eurozóny. Um, then I... Ďakujem pekne. A teraz buď e, pán Belgi, ale pani e, Pereš, e, aj na vás budú otázky. Poprosím vás, aby ste sa zmestili do troch minút. Jedna poznámka v súvislosti s tým, čo mm, povedal e, komisár Moskovič v súvislosti e, s čečenskou e, krízou. Článok 80 hovorí o hromadnom prísunie utečencov a o správnom rozdelení vrátanie financí. Tu je jasné, mm, to nie je v žiadnom rozpočte, ale uvidím nasledovný príklad – Inštitút európskych štúdí v Mannheime eh, predložil výpočty a musíme vychádzať z toho, že, dla, že pre zdolovanie finančných dôsledkov krízy potrebujeme 30 miliard eh, ročne 1,3 eh, HDP členských štátov. A musíme prehodnotiť buď rozpočet, e, alebo osloviť e, e, veľké dva oky, ktoré vo viacerých vnímame ako tabú. Ale bez solidárneho výkonu zabezpečiť spoločné financovanie a zvýhodnenie krajinám, to potrebuje solidaritu, to nie je jednosmerná e, cesta. Musíme hovoriť e, e, o tom, aké nástroje použiť štrukturálne fonde, zdorazňovanie krajín, odporúčanie pre špecifické krajiny, to je bezpodmenečne nutné a je takisto dôležité, aby sme vyhodnotili jednotlivé nástroje z hľadiska ich účinnosti, komplikovanosti a tak ďalej klasický e, e, príklad 6 miliard pre e, zamestnanie mládeže, 3 miliardy nových prostriedkov a 3 miliardy z ESF. Musíme a zda zabezpečiť ďalšiu podporu, aby takéto programy sa rozbehli. Musíme aj o tom slobodne diskutovať. A ešte jedna vec. Predtým, ako budeme hovoriť o nových, e, e, o nových prostriedkach, najprv musíme zabezpečiť lepšiu legislatívu. Ďakujem pekne. A napokon e, bola otázka ohľadom finančných rád. Áno, záležitosť finančných rád. Dovolte, by som opakoval niečo, čo som už povedal úvodom Mm, mm, mm, e, e, talianský rozpočtový úrad je e, volený dvomi tretinami parlamentu, je autonómny, nezávislý a hodnotenia tohto orgánu sa akceptujú jednomyselne Eh, rozhodnutím eh, eh, komisie z 15. oktobra minulého roku sa zradil orgán, ktorý bude koordinovať činnosť finančných alebo fiskálnych rád. Z hľadiska menovania členov treba si dávať pozor, aby tento orgán zachoval svoju nezávislosť. Toto je konsultatívny orgán a musí zostať autonómny E, bude nadväzovať na činnosť e, národných parlamentov, kde e, členov takýchto rád voľa nominuje. A pán Moskovič spomenul európsky rozpočet tam, kde rozpočet musí byť aj niečo ako ministerstvo financí. A to potrebuje politickú vôľu Eh, aby sa presadilo eh, eh, zniženie dlhu, aby sa zabezpečil poistenie vkladov, prípadne aj spoločné zdaňovanie, ale to môže sa javiť ako začarovaný kruh, ktorý treba premeniť na niečo pozitívne. Teraz pani Bereš by chcela doplniť niekoľko slov. Ďakujem pekne heslovite som rada, že pri tomto prvom kole otázok a odpovedí sa opäť hovorí v prvom rade o utečencoch. Je to veľmi dôležitá téma. Včera som navrhla, aby sme pomohli Wolfgang, Wolfgangovi Schäublemu, keď hovorí, že treba vyčleniť finančné prostriedky pre príjmanie utečencov. E, to je e, niečo pre EÚ eh, e a hlavne eh, eurozónu, pretože tento eh, apel je legitímny. Je tu špecifická situácia Nemecka vo vzťahu s utečencami, ale samozrejme potom aj výkon solidarity na, v európskom meradle. A v tomto duchu solidarity musíme pracovať Portugalský kolega povedal, že situácia sa líši od krajiny ku krajine a presne v tomto duchu by sa e, mala sklbiť e, fiškálna politika na európskej úrovni a na úrovni jednotlivých členských krajín neskôr. A ešte dve slova na záver. Demokratická legitimnosť. Presne o to ide pri tejto konferencii. Ale črta sa aj istá zmena. Ak by sme mali rozpočet eurozóny, tak by sme prekonali e, bariéru druhou, tak e, povediac, pretože by nešlo iba o koordináciu, ale spravovanie rozpočtu. A preto e, sa zmení aj úloha národných a Európskeho parlamentu a potom myšlienka, že sa nedajú zvýšiť verejné výdavky. Budiš, ale E, e, nebude možné dlhodobé ani okamžité oživenie a dokazuje to Junckerov plán bez verejného zákroku. Sem tam e, sa hovorí, že ak by EÚ mala trh kapitálov účinný, tak by sa účinne využívali kapitály a teda oživil rast. Ale bez verejných stimulov a záruk si myslím, že to možno nebude. A preto je opäť dôležitá práca, ktorú tu rozbiehame a dúfam, že výsledkom budú konkrétne e, výstupy, ktoré zvýšia schopnosť eura splniť to, čo sa od nej ako od jednotnej meny očakáva. Ďakujem pekne. E, o slovo ako ďalší požiadam pán z národného, e, francúzského národného zhromaždenia. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Rozprava o koordinácii ekonomických a hlavne rozpočtových politik. to je zásadné, ak chceme, aby naša menová ekonomická únia e, skakala iba na jednej nohe, ale stala na oboch. Koordinácia to neznamená, že všetci budú robiť to isté. Ide o to vyhnúť sa tomu, aby národné politiky, ktoré by mohli byť relevantné v jednej krajine, mm, neboli uplatňované na úrovni EÚ, kde by mohli byť neúčinné. Možno, že to znie banálne, ale stačí sa pozrieť na to, čo sa dialo počas recesie Všade, vo všetkých krajinách EÚ sa uplatňovali politiky znižovania e, verejných deficitov. To bolo možno, že e, relevantné na úrovni jednotlivých členských krajín, ale pri súčte týchto politík e, bol výsledok príliš reštriktívny a išiel proti myšlienke rýchleho znižovania verejných deficitov. Treba tu teda správne e, rozhodovať a čisté uplatňovanie pravidiel e, problémy nerieši. Takže treba hovoriť o e, ekonomickej politike, o politickom zmesi jednotlivých politík alebo vzťahu s jednotlivými krajinami. Myšlienka Piera Moskovisiho ísť na pôdu národných parlamentov a odprezentovať tú zmes politických politik, to je dobrá myšlienka. Európsky fond pre strategické investície je strategický pre vysporiadanie sa s asymetrickými šokmi, eh, hlavne v časoch recesie. Ide o to eh, vysporiadať sa s účinkami recesie, ale zabezpečiť aj dlhodobo pozitívne účinky, pretože vieme, eh, koľko stála recesia, ak, ak to vyjadríme v investíciách. Treba sa teda skutočne posunúť vpred na úrovni eurozóny. Netreba e, pokračovať v tom skákaní na jednej nohe, tak povediac. Ďakujem pekne. Ako ďalší pán Balauras, e, predstaviteľ Holands, e, prepačte, gréckého parlamentu. A zda som nesprávne vyslovil priezvisko. Pán Balauras prepačte, nie je teraz e, prítomný. Potom pán Harbes, Holandsko. Ďakujem e, veľmi pekne. Na tejto schôdzi e, sa rozprávame o problémoch, ktoré vyústili do problémov v národných štátoch a v EÚ. Myslím si, e, že treba sa venovať e, samotným príčinám a musíme pritom zohľadňovať odporúčania e, odborných inštitúcií. Je dobré, že komisie vytvorila rozpočtovú radu, ale moja otázka sa skôr týka konkrétnej formy. Otázka na pána komisára Moskovičiho. Bude táto e, e, fiskálna rada nezávislá od komisie. Takisto e, moja otázka smeruje k, k veľmi zložitým rozpočtovým pravidlám. Či už ide o pakte stability a rastu, alebo 6 paku. Spomínali sme tu aj flexibilitu. To znamená, že fakt, pakt stability a rastu musí obsahovať aj určité prvky flexibility E, umožniť e, e, výklad podmienok na vnútroštátnej úrovni. A keď hovoríme napríklad spojených s utečeneckou krízou, hovoríme, že je to výnimočná situácia, ale to neodstraňuje potrebu vyfinancovať všetky tieto výdavky. To znamená, že pak stability a rastu stojí a páda na tom, ako sa uplatňuje v súčasnosti e, my to vnímame iba z rozpočtového hľadiska. Som zvedavý, ako to vníma komisia. Predstaviteľ e, Bulharska, ďakujem pekne, pán predseda. E, jednoznačne by sme chceli podporiť predstavu o potrebe harmonizácie fiskálnej a rozpočtovej politiky členských štátov Včera sme diskutovali o možnosti zosúladenia mm, mm, daňových systémov. pán e, komisár Moskovičí e, povedal, že v prvom slede sa e, budeme snažiť o harmonizáciu nepremých daní. Naozaj možno, že to je lepšie ako harmonizovať priame dáne, ale je to vo všeobecnosti správna iniciatíva alebo nie? On, e, e, pán Moskoviči, použil e, zjednodušené porovnanie z USA, ale aj tam je snaha o harmonizáciu priamých daní, pretože jednotlivé spolkové štáty v Spojených štátoch používajú nerovnaké sadzby nepriamých daní. Naozaj vaša snaha môže byť jednoduchšia, ale neviem, či je správna. Takisto v otázke rozpočtových prebytkov Eh, vážení kolegovia, kolegovia, eh, o akých rozpočtových prebytkoch hovoríme? Počas ostatných 4 rokov takýchto prebytok bol iba v Nemecku v roku 2015, ale ten nebol eh, postačujúci dokonca ani na to, aby sa vyriešil problém s pristahovalcami. Ktoré krajiny majú takéto rozpočtové prebytky? Ja tu nevidím žiadny takýto štát s výnimkou Nemecka ako potom získame prostriedky pre takýto e, rozpočet. E, e, niekedy takýto prebytok sa objaví raz za 40 rokov a iba v jednom štáte. Ako poslanci národných parlamentov môžete očakovať, že nemeckí poslanci zahlasujú za to, aby nemecký rozpočtový prebytok sa využil na E, ručenie za výdavky rozpočtu e, Spojeného kráľovstva alebo inej krajiny. Domnievam sa, že musíme aktualizovať svoje predstavy a takisto v otázke utečencov musíme e, posilniť zodpovednosť tých krajín, ktoré sú priamo zasiahnuté v Ázii, na Blízkom východe, na Afrike. Treba e, poukázať, preukázať e, solidaritu aj v tom prípade. E, predstaviteľ spolkového snemu, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vážení kolegyne, vážené kolegyne, poprvé nemyslím si, že môžeme mať prebytky, ktoré sú náhodné. Potom by sme nemali v žiadnom prípade demokratickú legitimitu. Ide o snahu dosiahnuť konkrétne výsledky. Ide o e, rozpočtové plánovanie, ktoré potrebujeme aj v Európskej únii. Dnes sme počuli veľmi veľa o demokratickej legitimite. Ale pokiaľ ide to, ako to vnímajú ľudia v Európe, e, myslím si, že to e, veľmi e, e, má obrovský význam, aby sme povedali, že naša rozpočtová fiskálna politika je orientovaná na potreby ľudí a ľudia potrebujú výsledky a nie procese. Procesy, prepačte. A preto je veľmi dôležité, aby zmluvy, ktoré sme uzatvorili, či už ide o pakt stability alebo rastu, alebo ďalšie, zmluvy. tieto zmluvy musíme kontrolovať, musíme zabezpečiť ich dodržovanie. E, e, či máme viac alebo menej demokratické legitimity, to je skôr, ktorý nezaujíma až tak ľudí. Ľudí zaujíma, aby sme si zobrali ponaučenie z e, tejto krízy aj vo vzťahu k zmluvám a preto je veľmi dôležité, e, ako si budeme počínať v otázke rozšírenia. E, je tu veľa e, prianí vytvoriť väčšiu koordináciu ministerstva financí a rozpočet, ale v otázke zadržovania zmluv. Čím viac budeme dodržovať zmluvy, čím viac budeme sa orientovať na zámery, na cieľe, potom eh, bude tu väčšia ochota aj odovzdať určité mm, mm, mm, kompetencie. Ďakujem pekne. Eh, madame Pérez eh, z Portugalska. Ďakujem pekne. Pekný dobrý deň prajem. Ja som veľmi rada, že máme priestor diskutovať. Myslím, že je veľmi dôležité diskutovať spoločne o úlohe národných parlamentov. Uh, a tiež o ich vzťahoch koordinácii s európskymi inštitúciami. Najmä v súvislosti s rozpočtom a fiskálnou politikou je to teda politická diskusia, nie len ekonomická diskusia. Myslím si, že nástroje, ktoré e, sa vytvárajú, majú čo rozviac politické dopady. V časoch e, úspor sa zdá sa prístup nemení. Musíme mať koordinácie, ale nemalo by sa to vnímať eh, jednostranne. Spoločná politika má vplyv eh, na jednotlivé krajiny dosť odlišne. Dopady fiskálneho eh, kompaktu sú odlišné v Nemecku, Francúzsku, v Taliansku a u nás v Portugalsku vždy ten dopad je diferencovaný nejdeleno ekonomický dopad, ale aj o politický dopad a toto som chcela zdôrazniť. Naši občania v celej Európe sú sklamaní, majú pocit bezmocnosti, majú pocit, že nedokážu zmeniť opatrenia, ktoré sa ich priamo týkajú, trpia v dôsledku úspor a to je dôsledkom práve nedostatku demokracie vo vnúcovaní rôznych obmedzení krajinám. Krajiny chcú eh, robiť isté veci pre svojich občanov, ale keď to robia, majú um, pocit, že sa musia cítiť vinné, strácajú svoje právomoci rozhodovať. Zase, že finančné trhy sú prioritou a nie blahobyt ľudí v Európskej únii. Musíme hovoriť o demokracii a solidarite, keď hovoríme o týchto ekonomických veciach e, v tejto súvislosti musíme zaistiť, e, aby boli mechanizmy, nástroje, ktoré nebudú môcť e, vnúcovať istú konkrétnu formu postupu členským štátom. Nejde tu podľa mňa o skutočnú koordináciu. Koordinácia totiž musí hľadať rôzne podporné opatrenia na podporu utečencov napríklad, a tam by nosným princípom mala byť predovšetkým solidarita. Ďakujeme pekne, pán Lohis Fínska. Máme ešte dvoch ďalších rečníkov a potom dáme slovo panelistom. Potom budú nasledovať rečníci z Lotyšská a z Francúzska. Najskôr teda pán Lohis Fínska. Ďakujem, pán predsedajúci. Jasne sa ukazuje, že eurozóna potrebuje hospodárskú koreláciu, ale potom, čo som sa vypočul dnešné diskusie, aj úvodné vystúpenia napadá mi jeden zásadný problém a to súvisí s dvoma skutočnosťami. Um, existuje skutočnosť, že európsky um, rozhodujúci politici žijú tu na európskej úrovni, nie na národnej úrovni a potom je tu ďalšia skutočnosť, že um, potom sú tu občania, ktorí žijú v jednotlivých členských štátoch a tí žijú v úplne inej realite. Zdá sa, ako by tieto dve reality, tieto fakty eh, sa navzájom míňali v dôsledku toho výrazne trpí legitímnosť týchto rozhodnutí. Mm, je potrebné, keď sa hovorí o budúcnosti eurozóny, o vytvorení postu ministra financí eurozóny či rozpočtu eurozóny, malo by sa zdôrazniť e, okrem koordinácie tiež vlastná zodpovednosť členských štátov za ich ekonomiku. Táto vlastná zodpovednosť e, by bola oslabená, ak by sme sa posúvali smerom k spoločnému dlhu Ďakujem pekne. Ďalej nesleduje pán Pinienos e, z Lotyšského parlamentu. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať e, na dve veci. Poprvé, prvá otázka sa týka transparentnosti finančného sektora. Ako vnímate vyjadrenia, ktoré hovoria, že miera zodpovednosti finančného sektora v USA je na vyššej úrovni než v EÚ? Eh, správy zodpovednosti z USA sú k dispozícii na internete všetkým jednotlivcom, pričom v Európe tieto správy sa nesmú zverejňovať. Eh, ďalej, keď hovoríme o rozpočtovej politike a o rozpočtovej koordinácii, mohlo by som možno položiť svoju otázku aj komisárovi, eh, pánovi Moskovičimu, keďže systémová kríza bola spúšťačom aj širšej hospodárskej krízy. Napokon sa na tom podpísali aj rozsiahle eh, súkromné dlhy domácností a podnikov a nie prílišná rozbúdenosť verejného sektora. Mohli by ste sa, prosím, pán komisár, na záver vyjadriť, ako napraviť a zabraniť tomu, aby súkromný dlh opäť spôsobil ďalšiu bublinu. Ďakujeme. A teraz posledná otázka pani Luvaži eh, z francúzského parlamentu. Ďakujem pekne, a vážený pán predsedajúci. Táto diskusia je veľmi zaujímavá. Chcela by som zareagovať eh, na eh, tému suverenity zvrchovanosti národných parlamentov. Pán Moskoviči, vy ste spomenuli dodržiavanie výsad členských štátov aj zvrchovanosti. Myslím, že je to mimoriadne podstatné Okrem toho, tu už dnes do poludnia e, zaznelo, e, že je tu e, žiadosť o konvergenciu na všetkých úrovniach ekonomické, fiskálnej, sociálnej. Vy ste odpovedali na otázku v tom zmysle, že ste sa odvolali na problematiku poistenia nezamestnanosti. Fiskálne respektíve Niektoré členské štáty chcú bojovať eh, proti niektorým formám eh, fiskálnych foriem politiky a eh, tiež je tu želanie zabrániť spoločnými sílami daňovým únikom. Chcem sa opýtať teda, nakoľko je tu táto súvislosť medzi zvrchovnosťou členských štátov a snahou o konvergenciu na všetkých úrovniach. Chcem sa opýtať, či je podľa vás možné e, zachovať e, túto súvislosť, e, teda zvrchovanosť členských štátov a konvergenciu na všetkých úrovniach. To je tá druhá časť tejto dvojice. Nemyslíte si, že by sa mala pripísať priorita jednému z týchto prvkov v tejto dvojici? Naozaj si myslíte, že bude schopné zachovať toto rovnahu, ktorá je naozaj veľmi zložitá na zachovanie? koordinácia eh, partnerstiev medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom je rozhodne určujúcim faktorom eh, pre úspešnosť eh, tejto spomenutej dvojice. Ešte jeden posledný rečník a ešte predtým, ako dám slovo späť panelistom, budeme musieť obmedziť vystúpenie panelistov na maximálne dve minúty. Poslednú otázku položí pán Karelio z Talianska. Ďakujem. Chcel by som sa vrátiť k otázke fiskálnej rady, na ktorú um, ste tu spomenuli, eh, tá by pozostávala z predsedu a štyroch členov. Eh, tento výbor, táto rada by mala rozhodovať eh, konsenzuálne teda takisto ako sa rozhoduje aj na úrovni komisie, ale ak sa nepodarí e, dosiahnuť konsenzus, e, uplatnilo by sa pravidlo jednoduchej väčšiny. Ja chápem, že je veľmi dôležité zadefinovať e, konkrétny profil týchto členov fiskálnej rady. Myslím, že je viacero subjektívnych aspektov v tomto procese o rozhodovaní konkrétnych profilov. Aké objektívne kritériá môže komisia využiť pri eh, hodnotení eh, týchto kritérií napríklad eh, toho, či dokážu pôsobiť medzinárodne tak, aby dokázali naozaj presadzovať záujmy členských štátov a pomôcť komisii v jej procese rozhodovania. Len sa pozrime napríklad na taliansku metódu, ktorá sa využíva pri výbere fiskálnej rady. Je tam snaha zahrnúť do procesu aj poslancov eh, Národného parlamentu v stanovovaní eh, objektívnych kritérií pri vymenúvaní členov rady. V každom prípade národné parlamenty by mali byť zapojené do fázy vyhodnotovania eh, metódu výberu profilácii týchto osôb a ďalej, čo sa týka odmien nielen samotných členov tejto rady, ale aj rôznych analytikov, sekretariátu. Je na to vytvorená špeciálna položka v rozpočte. Schvaľovalo by sa to v rozpočte. Bolo by e, vôbec reálne pokrytie tieto navýšené náklady? Pán Moskoviči, ako prvý, nech sa páči. Za dve minúty to nestihnem, pretože je tu aspoň 6 hlavných otázok, takže trošku viac času, prosím, nezneužijem to. Prvá otázka sa týka zmesi e, politík. E, v kontexte eurozóny je to vyhovujúci mix. Súvisí to aj s otázkou dlhu, ktorá už bola položená. V súčasnosti je tu celkový príspevok neutrálny alebo pozitívny k rastu potom ako verejný dlh vzrástol o 30 od začiatku krízy a e, splácanie dlhu e, naozaj veľmi e, znevýhodňovalo verejné politiky. Ale každopádne treba o tom spoločne hovoriť. No a čo sa týka dlhu, úroveň verejných ako aj súkromných dlhov je e, naďalej e, veľkou výzvou pre naše budúce ekonomické politiky. Ja si nemyslím, že by sme v súčasnosti boli svetkami vzniku nových e, bublín, tak ako v roku 2008 a vďaka bankovej únii máme nástroje, ktoré zaručujú väčšiu solidnosť nášho bankového systému. Myslím si však, že pri tej zmesi e, politik sa treba vyhnúť akémukoľvek kroku vzad, teda k nejakej e, e, nejakým opatreniam, ktoré by boli krokom vzad, boli by v neprospech rastu a porušovali by pravidla. Naše ekonomiky sa ozdravujú, finančné, bankové systémy sú solidnejšie, ale je to všetko krehké ste svetkom e, tej volatility súčasnej. E, Fiškálna harmonizácia, samozrejme je to želateľné, ale ťažké s pravidlom jednomyselnosti v týchto fiškálnych otázkach, ale komisia sa rozhodla, že sa posunie vpred vo viacerých oblastiach, ale potrebujeme podporu tak európskych ako aj národných parlamentov, napríklad boj proti e, daňovým únikom a podvodom. Ja som v tejto veci navrhol ambiciózny balík ktorý začal, začala skúmať rada ECOFIN, potom transparentnosť e, správy pre jednotlivé krajiny, kam až majú tie správy zájsť. Mám svoj názor, ale treba ešte o tom diskutovať. DPH. Na budúci týždeň sa na komisii bude o tejto téme hovoriť a mal by byť akýsi definitívny systém pre DPH s cieľom vyhnúť sa masívnym podvodom, ale napriek tomu to ostane v rukách členských krajín. Nehovorím, že e, nemáme byť ambiciózni, ale neprehnane. E, harmonizácia musí prísť do samotných členských krajín. My chceme účinné e, zdaňovanie, čo znamená, že nadnárodné koncerny musia konečne platiť dane zo ziskov tam, kde vznikajú. Ešte dve pripomienky. Fiškálna rada no, mala by byť úplne nezávislá, mala by sa vyjadrovať ex ante, ex celkovej situácii e, k eurozóne, ex post v jednotlivých členských krajinách. E, vymenovávanie bude kľúčovou e, otázkou, ale komis, tomuto výboru netreba brániť v jej práci, čo sa týka rozpočtového dohľadu, ale predsa len kompetencia a nezávislosť sú zásadné prvky a ešte k tomu, čo mm, povedala pani Luvaži, e, zvrchovanosť a konvergencia, to je vlastne podstata EÚ. My sme spojili národné štáty, ako povedal Jacques Delors, a musíme e, suverenitu e, rešpektovať a možno, že ísť cestou toho, čo nás spája. Na to potrebujeme tak národné parlamenty, ako aj európsky. V správe piatich predsedov sa má napredovať e, s menovou úniou v dvoch fázach. Najskôr tá fiskálna rada, a potom, e, a to je možno, že zásadné ambicioznejšie, e, správa a demokracia. E, plánuje sa to na koniec roka 2017 a ja pred národnými poslancami môžem vyslať apel, aby sa nečakalo na koniec 2017 roku, ale aby ste začali diskutovať o tom už teraz, pretože nie sú iba ministri, hlavy štátov a vlád netreba čakať na e, referendum v Spojenom kráľovstve, voľby vo Francúzsku a tak ďalej. E, ja sa rád do toho zapojím tak na pôde Európskeho parlamentu, ako aj vašich. Ďakujem, pán Böge. Ďakujem pekne. Portugalská e, kolegyňa, tuším, ešte raz hovorila o solidarite záchranné balíky, to je veľký prejav solidarity Takže pri finančnom rámci 960 miliárd eur na roky 2014 až 2020 e, máme 330 miliard pre štrukturálne fondy a 95 e, e, miliard pre rozvoj vidieka. Ide teda o pomoc Eh, jednotlivým regiónom aj u mňa na severe Nemecka. To je spoločná solidarita a taktiež snaha eh, zaručiť konkurencieschopnosť, zmeniť štruktúry a preto to vždy eh, budúcnosť začína u nás doma. Ten, kto si robí domáce úlohy, má nárok na solidaritu. A keď sa hovorilo o kapacite a rozpočtových prebytkoch, tak moja vlastná krajina e, podlieha tej rozpočtovej brzde, sú s tým spojené e, podmienky, inak bude trpieť národná solidarita a oprávnenie. Keď e, máme skúsenosti z dobrých časov, čo sa týka správy rozpočtov, ale aj zo zlých časov, kedy nie je dosť odloženého, tak čelíme ťažkým situáciám a na konci tejto diskusie možno vyplyne niečo, ku čomu e, všetci pristujeme. Pozrite sa na samotný pracovný dokument a potom e, mať možno aj isté bezpečnostné opatrenia pre budúcnosť. My teda musíme potom hovoriť o tom, či to ide, nejde, alebo či by bolo niečo lepšie. Ja som teda za subsidiaritu, za ekonomickú a politickú zvrchovanosť aj na vnútornom trhu, aj v kontexte EÚ, pretože e, nejaká domramora vytesená štruktúra nikdy fungovať nebude, ale potom vývoj iba e, splne zvrchovanými krajinami a jednohla, jednomyselnosťou to nejako e, nepomôže EÚ v časoch globalizácie. Ďakujem a teraz pani Beres. Ďakujem za túto rozpravu. Myslím, že pre e, kolegu Bögeha Bögeho a mňa je to veľmi cenné. Ja som už povedala, že je to privilégium e, pre vás mať ten náš dokument vopred, ale zároveň je to normálne, pretože tu budeme napredovať iba, ak jednotlivé národné parlamenty národné parlamenty ako celok spolu s Európskym parlamentom budeme schopní zadefinovať rámec demokratickej legitimity v širšom kontexte rozpočtovej kapacity. Bude to mať aj ťažké dôsledky, pripomíname to v našom pracovnom dokumente, pretože tá téma je na stole už od 70. Eh, rokov, eh, od prác Mac Dugala, ale treba sa k tomu vrátiť vo svetle kríz v eurozóne, a ktorým ešte aj dnes čelíme ako to bolo pripomenuté pri e, potrebnej solidarite v kontexte príjmania utečencov. Takže ďakujem za vaše príspevky a teším sa na ďalšie e, stretnutie. Ďakujem a ešte pán Boča. E, ďakujem pekne, pán predseda. V závere sa vrátim k niektorým požiadavkám a chcem nám všetkým pripomenúť, že budeme mať dve dôležité stretnutie, aktualizácia stratégie EU 2020. Tá môže e, vychádzať iba z uznania už dosiahnutého a toho, čo nefungovalo, e, hlavne v oblasti zamestnanosti a e, potierania chudoby. Potom je tu aj perspektíva do fiskálnej dohody v rámci Európskej európskeho legislatívneho rámca zahrnúť aj ostatné témy, ale to by malo mať dopad aj na, e, oblast, na pravidla z oblasti makroekonomické. Je to na programe, týka sa to nás všetkých. A tak budeme mať možnosť e, zamyslieť sa nad tým, či by sme nemali ešte viac e, upraviť existujúce pravidla, vychádzajúc z ich konzistentného uplatňovania a to pri plnom zohľadnení makroekonomických nerovnovách. Tu netreba ignorovať mnohé prebytky nielen obchodnej bilancie, ale aj e, rozpočtov. Pán Artwi teraz dostane slovo na záver. Ja iba upresním, že po obede nezačneme o pol trete, ale o tri štvrte na tri čiže si vykompenzujeme tých 15 minút, ktoré teraz e, použijeme na viac. Ďakujem pekne. Sme teda pri závere a mňa táto diskusia veľmi teší, bola bohatá. V podstate sme podstúpili veľké riziko, a to v deň, kedy sme EÚ e, dali e, spoločnú menu euro. Bola to mena bez štátu. A mysleli sme si, že môžeme tento problém odstrániť zadefinovaním e, akejsi zmluvy, teda fungovanie na základe pravidel. Ale videli sme, že e, sme nevedeli e, ani identifikovať, ani postihnúť porušenia a fungovanie na základe pravidel spôsobilo napríklad grécku krízu a miera rastu v celej eurozóne nie je ani zďaleka uspokojivá. V mnohých krajinách je taktiež veľmi vysoká miera nezamestnanosti. Takže v hre je správa ekonomických vecí. E, eurozóna si vyžaduje špecifickú solidaritu keď bolo treba napríklad zabezpečiť e, pôžičky, tak e, za tým nebolo všetky 28 členských krajín, ale iba členské krajiny eurozóny. Táto solidarita si vyžaduje teda špecifickú ekonomickú správu. A už to tu odnelo, e, boli tu isté e, pokusy, ale predsa len ešte je manevrovací priestor. E, demokratická legitimnosť sa môže vykompenzovať vytvorením akejsi dozornej skupiny, ktorú by tvorili tak národné ako Európsky parlament. A tu chcem zdôrazniť článok 13 fiskálnej dohody, mm, ten predstavuje veľký potenciál, musíme ho využiť. Potom rozpočet eurozóny, vážený pán komisár, parlament e, prišiel s iniciatívou, pracujeme totiž tu na správe a ja sa chcem k vám pripojiť, je naliehavé posunúť sa vpred, byť teda trochu odvážny. Ak by som sa odvolal na prieskumy verejnej mienky, tak väčšina Európanov E, sa hlási k euru a európsky občania členských krajín eurozóny očakávajú výrazné zlepšenie správy eurozóny. Takže prosím, nesklamme ich. Ďakujem za pozornosť. Bon.